schválené. Prechádzame k ďalšej diskusii. Tu máme správu pána Beleta ohľadom rezervy stability trhu pre systém únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a odozdávam slovo na 4 minúty nášmu spravodajcovi pán Belet. Uh, eh, danke. Eh, Ďakujem srdečne. Pani predsednička, komisári, vážne kolegovia. Takže dnes sa každý divá na grécku krízu, ktorá je taká urgentná, že v podstate všetko stope zatienila. Avšak klimatické zmeny to nie je niečo, čo by počkalo. Preto musíme byť kategorickí, čo sa týka našich postupov pri znižovaní emisí skleníkových plynov. Tým, že zavedeme tento automatický korečný systém, túto rezervu stability trhu, toto je dôležitý krok, Eh, pri zlepšovaní nášho eh, systému ETS, ktorý bol ohrozený hospodárskou krízou. Musíme zaručiť, že prídu nové stimuly, že sa bude investovať do energetické účinnosti a do nižších emisí. To je dôležitý krok na ceste k tomu, že zaručíme, že e, emisie oxidu uhličitého budú do roku 2030 znižené o 40 No taktiež e, dôveryhodnosť v rámci našej rogovacej e, pozície v Paríži na klimatickej konferencii, tá si myslím, že trochu utrpela. A táto reforma, ktorú tu chceme schváliť, znamená, že môže mať ambicioznú klimatickú politiku, ktorá pôjde ruka v ruke s hospodárským rastom a s rastom zamestnanosti. Vieme, že prechod k nízkouhlíkovej výrobe mm, si bude vyžadovať veľké investície. Mnoho európskych spoločností musí bojovať E, proti konkurenčným firmám z tretich krajín, ktoré nemusia nakupovať povolenky na emisie oxidu uhličitého. Takže skutočne je tu riziko úniku uhlíka. A musíme e, zaručiť, že E, príde rast a zároveň sa zohľadní medzinárodná hospodárska súťaž. Dohodli sme sa na nových e, investi- iniciatívach a toto sa týka e, pre všetkých členských štátov, ktorých HDP je nižšie než je priemer EÚ. A to by som chcel hovoriť o troch rozhodnutiach. Predovšetkým je tu zrušenie zdarma, k zdarma pre energetický sektor. Ďalej tu máme investície v členských štátoch, potom tu máme solidárny mechanizmus, ktorý je vytvorený a na základe ktorého príjmy sa budú e, prerozdeľovať medzi krajiny s veľmi nízkym príjmom. Takže pokiaľ všetko pôjde dobre kolegovia a pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, tak komisia Pán Kanete 15. júla príde s novým návrhom, ktorý bude obsahovať záruky proti uniku uhlíka, tak aby sme naďalej mohli bojovať proti emisiám skleníkových plynov. Musíme mať skutočne vyvážený návrh. Chcel by som poďakovať komisárovi, komisárovi Kanetému a jeho generálnemu rediteľstvu za skvelú spoluprácu. Taktiež ďakujem Lotyšskému predsedníctvu a samozrejme eh, volislavcovi Štalmajstrovi za jeho profesionálny prístup v tejto otázke. Chcem poďakovať eh, kolegom pánovi Grotemu, pánu Herbrandimu, eh, Rosatimu, pánovi Lavia, taktiež pánu Tajanimu, ktorý je spravodajcom za výbor ITRE. Všetkým chcem poďakovať za skvelú spoluprácu, pretože bez ich pomoci by sa nám to nikdy nepodarilo spísať. Ďakujem a teraz doslova slovo komisár e, pre energetiku a klimatické otázky, pán komisár. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci. Je to pre mňa skutočne uspokojivé tu môcť pred vás predstúpiť v rámci tejto diskusie ohľadom ohľadom rezervy stability trhu. Táto rezerva bude neoddeliteľnou súčasťou e, systému obchodov, obchodu s emisí skleníkových plynov a je to taktiež základný kameň klimatickej politiky EÚ. Napriek tomu za posledné e, roky tu bol prebytok e, takýchto povoleniek a preto nebol, tu nebol dostatočné stimuly pre investície do nízkouhlíkového hospodárstva. Preto je e, treba, aby, e, tie, aby e, management týchto povolaní bol trochu flexibilnejší. A v ďalších rokoch by sme mali takto dosiahnuť naše ciele, teda zniženia emisí z dlhodobého hľadiska. Taktiež toto zaručí, že nám neuniknú dôležité šance pre Eh, radikálne zníženie emisí. Chcel by som poďakovať všetkým poslancom za ich prácu, predovšetkým chcem poďakovať pánu Belatovi, spravodajcovi a jeho negociačnému týmu, taktiež pánu Tajanimu a tieňovým spravodajcom z rôznych politických skupín. Ten kompromis, ktorý sme dosiahli, predstavuje solidné riešenie, ktoré obsahuje dôležité prvky a chcel by som hovoriť na najdôležitejších prvkoch. Pôvodný návrh komisie hovoril, rok, o roku 2021 e, ako o tom, e, o tom roku, kedy v podstate, ktorý bol stanovený ako lehota. Taktiež kompromis hovorí o tých povolenkách, ktoré neboli e, využité. Tie budú v podstate pretransferované do tej rezervy stability trhu a tie povolenky z roku 2014-2016 sa nevrátia na trh pred rokom 2020, ako bolo pôvodne plánované. Týmto sa zníži riziko volatility systému. Dôležitá taktiež je inovácia, to je pre mňa jeden zo zásadných prvkov tejto dohody, taktiež je to obsiahnuté v kompromisnom texte prichádza teda reforma tohto emisného trhu. Máme tam nepridelené povolenky, ktoré mali byť využité, aby sa e, podporili investície do nových technológií. Taktiež e, sa hovorí o dôležitosti e, konkuren- hospodárskej súťaže a taktiež o nízkouhlíkovom hospodárstve. To sú dve aspekty, dva aspekty, ktoré sú veľmi dôležité v rámci tohto textu. Všetko to, čo som hovoril, umožní, že e, rezerva stability trhu bude mať pevnú stavbu a štruktúru a taktiež to, ktorá umožní zlepšenie situácie do budúcnosti. Máme tu tento kompromisný text, ktorý nám umožňuje sa sústreďovať na revíziu e, nášho systému ETS pre e, obdobie e, 2020 až 2030. A máme tu e, balíček a jeho prvky, ktoré musia byť implementované a e, hneď, čo sa nám podarí dohodnúť ohľadom e, rezervy stability trhu, tak prídeme s ďalšími konkrétnymi návrhmi a e, zamýšľam teraz v júli prísť vypracovať e, konkrétny text na základe našej dohody s Európskym parlamentom. Potom sa tom ďalej bude rokovať od oktobra 2015. Toto je veľmi dôležitý krok na našej ceste k energetickej únie, únii a taktiež dôležité v rámci nášho boja proti klimatickým zmenám. To je jedna z priorít tejto komisie. Ďakujem. A teraz za výbor ITRE pán Tajány. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa poďakoval hlavne spravodajcovi za vynikajúcu e, prácu, za to, že sa mu podarilo e, tento, túto problematiku uzavrieť. Ďakujem pekne aj e, komisárovi. Myslím si, že táto dohoda je takou dobrou rovnováhou medzi priemyselnou politikou a životným prostredím a sú tam opatrenia, vďaka ktorým e, sa budú bilancovať dodatočné náklady pre firmy, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ v oblasti životného prostredia. Carbon leakage presun e, emisí a ten fond 40 e, miliónov kvót CO2. Toto je naozaj veľmi potrebné na boj proti klimatickým zmenám. Dôležité je však ale dospieť ku kompromisu z hľadiska dvoch aspektov. Keď sa pozrieme do budúcna, musíme sa naozaj snažiť počet povoleniek stanoviť naozaj správne a zohľadniť nepriame náklady, ktoré z toho vyplývajú. Možno by sme mali tieto počty znížiť, mali by sme tiež zohľadniť riziko presunu produkcie je potrebné eh, ten systém prehodnotiť, pretože aktuálna verzia nefunguje, vedie to k deformácii svetovskej súťaže a má to negatívne dopady pre európsky priemysel. Bol by som rád, keby komisia zohľadnila v revízii všetky eh, tieto naše pripomienky, keď bude teda revidovať systém ETS. Znižovanie emisí CO2 do roku 2020, 2030, e, toto sú ciele, ktoré chceme držať, ale máme tu aj ďalší cieľ 2020, aby aj priemysel predstavoval určitú súčasť hrubého hľadného dôchodku. Inak e, toto nebude dobré. Ďakujem a teraz má slovo pán Líze. Ďakujem pekne. Srdečne ďakujem kolegovi Ivovi Beletovi, ale aj kolegovi Giovannimu eh, Laviovi a kolegovi eh, Tajanimu, všetkým, ktorí sa podielali na vytvorení tejto správy. Budeme zajtra hlasovať pozitívne. Je to dobrý návrh pani komisárky Edegard, ktorý bol predložený a e, z, za pomoci e, jej nástupcu pána Kaneteho sme ho vylepšili. Tento návrh je ambicioznejší než to, čo pôvodne navrhovala komisia. To hovorím všetkým, ktorí kritizujú tento návrh a tvrdia, že nepostačuje začneme o dva roky skôr a oproti návrhu e, certifikáty backloadingu boli e, natrvalo vyňaté a budú zakomponované do rezervy a certifikáty, ktoré do 2020. nebudú rozdelené, e, sa tiež dostanú do rezervy. To je ambiciózny cieľ v prospech e, boja proti klimatickým zmenám. Na druhej strane, e, a za tým si stojím, sme e, urobili veľký krok vpred, pokiaľ ide o prevenciu carbon leakage. Chceme inovovať, aby technika bola na najnovšej úrovni. Za týmto účelom slúžia benchmarky, a parlament sa e, snažil presadiť sa voči mnohým oponentom. My, parlament, sme sa snažili pomôcť priemyslu na tejto ceste a poprosím priemysel, aby túto našu vystretú ruku, podávanú ruku aj prijal a aby neodmietol ambiciozne klimatické ciele. To je cesta, ktorou musíme sa ďalej uberať a komisia budúci týždeň e, s týmto tiež príde. Je to teda ambiciózna ochrana proti klimatickým zmenám, ale naďalej sme ambicioznej počas ide, pokiaľ ide o priemyselnú výrobu. Ďakujem. Ďakujem, pán Grote. Dve, dve minúty. Páni predsednička, pán komisár Ivo, ďakujem za dobrú spoluprácu Parlament naozaj konal veľmi zodpovedne pri tejto dôležitej téme. Systém obchodovania s emisiami s rezervou stability e, trhu otvorí, ktorú zajtra tu e, schválime. Rezervou stability pre trh e, systém obchodovania s emisiami konečne bude môcť dýchať, bude môcť reagovať na konjunkturálne výkyvy. Predtým to bol statistik E, staticky e, konštruovaný systém, teraz nie. Takže e, obchod s emisiami sa touto reali- rezervou stability trhu dostáva konečne do dobrej situácie. Z tej rezervy sme sa teraz konečne e, mohli dopracovať k realistickej cene za e, jednu e, tonu emisí. Investície tým budú možné do ekologických technológií a vytvoria sa rámcové podmienky pre tých, ktorí chcú investovať. Takže už bolo skutočne na čase s týmto prísť. Ja myslím si, že takto vytvárame stabilný právny rámec, ale aj nad rámec tohto vysielame signál pre okolitý svet aj pre konferenciu konferenciu COP21 eh, tak ako kolega Tajani eh, povedal, spoločne s klimatickou a ekologickou ochranou možno eh, aj emisie skombinovať. To sa nevylučuje, takže teším sa, že sme konali natoľko zodpovedne trochu sa nám nepozdáva dátum naštartovania celého tohto. Je to kompromis, žiaľ. Takže sa nemusíme za túto legislatívu vôbec hambiť. Zajtra môžeme byť hrdí na to, že európsku politiku ochrany e, e, pred klimatickými zmenami e, sme priviedli o krok ďalej. Dúfam, pán Kanete, že váš návrh príde ešte pred letom. Pýtal som sa pána čo ešte pred e, letom e, povedal, že v roku 2015 pred letnou pauzou, že to celé e, bude vydané. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, že sa predelanému času, predelaného času teraz dostáva slovo pán Duncan. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. ETS bol jedna z vlakových politik EÚ, ale bohužiaľ jej do nefúkal vietor. Chcem poďakovať pánovi Beletovi za to, že sa snaží reformovať vec, ktorá nefunguje, ale zároveň je dôležitá. Výzvy, ktoré tu máme v snahe dospieť ku kompromisu, nebol jednoduché. Samotný začiatok, počiatkový dátum eh, bol problematický eh, v parlamente aj v skupinách. Myslím, že rok 2019 je správnym začiatkom. Ďalšia výzva, tie nepridelené povolenky e, naozaj v miliardách. Ja sa teším, že sa nám ich podarilo oddeliť, lebo bez tohto by tento proces no, naozaj nemohol fungovať. Ten uh, systém samozrejme ešte prinesie uh, ďalšie otázky, pokiaľ ide o funkcionalitu. E, naozaj to musí byť funkčné. E, táto téma musí byť napojená na porovnateľné e, programy v iných častiach sveta, ale ja sa obávam, že keď sa nám to nepodarí, keď na našich emitentov dáme vysoké bremeno, vysoké poplatky, tak to budú naozaj veľké problémy. Preto by som bol rád, keby sme zohľadnili aj otázku carbon leakage, presunu emisí naozaj eh, si nemôžeme dovoliť, že my znižíme u nás emisí eh, tým, že prídeme o priemysel, ktorá je taká dôležitá eh, v mnohých krajinách. Ja si myslím, že situácia sa zlepšuje. Myslím si, že sa nám podarí dosiahnuť značný pokrok, ak naozaj ETS e začne dobre fungovať v súvislosti s COP v Paríži je to veľmi dôležité, takže teším sa. Podľa mňa je to dôležitá príležitosť, musíme to ako takú uvítať, ale je to iba prvý krok vpred. E, Ešte máme pred sebou obrovský kus cesty, ak naozaj chceme dostať tým výzvam, ktoré Paríž predstavuje. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dve minúty. Pán Ferel, nech sa páči. Signor komisár, Pani predsednička, pán komisár, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som sa poďakoval pánovi Beletovi, predsedovi Láviovi, aj kolegovi Gebrandimu. Naozaj odvedli vynikajúcu prácu. Ide o licencie, povolenky na emisie CO2 a toto je jedné z najpodstatnejších prvkov našej politiky boja proti klimatickým zmenám. A tento nástroj musíme konečne že používať správnym spôsobom. Vzhľadom na krízu, vzhľadom na to, že na trhu bolo príliš veľa povoleniek, e, sa nám nepodarilo v tomto systéme prispieť k zníženiu emisí CO2. Je potrebné podporovať investície do ekologických technológií a tá nerovnováha je preto nie je na mieste, potrebné ju odstrániť. E, v tomto legislatívom návrhu chceme dosiahnuť e, stabilný trh, predvydateľný trh, kde sa budú podporovať moderné technológie. Do roku 2020 e, teda bude potrebné zriadiť inovačný fond, aby sa naozaj podporoval vývoj takých technológií, ktoré neemitujú toľko CO2 rezerva pre trhovú stabilitu sa teším, že vstúpi do platnosti skôr, než sa plánovalo. Komisia hovoril 2021, teraz sme pri začiatku roku 2019 myslím, že sa vám na to zem poďakuje. A pokiaľ ide o stabilizáciu trhu, táto sa dosiahne a tých 900 miliónov pozastavených povoleniek bude možné znova do systému vrátiť toto je dôležitý signál aj pokiaľ ide o našich konkurentov zvonku. Signál toho, že EÚ naďalej berie boj proti klimatickým zmenám e, vážne. Pán komisár, dôležité je však dosiahnuť globálnu dohodu o klimatických zmenách koncom roka v Paríži. Naozaj e, nie je e, možné Eh, vzdať sa našej vedúcej úlohy v tejto oblasti. Na to je potrebné pamätať a ďakujem pekne pánovi komisátor sa drží tohto cieľa. Ďakujem. Akceptujete prosím modrú kartu od kolegu Ferreru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak dovolíte, ja mám na pana Fariu otázku, či naozaj považuje trh z CO2 za najdôležitejší nástroj v boji proti klimatickým zmenám. Ja vám môžem povedať, prečo nefungoval tento ETS. Môže mi on povedať e, body, ktorých fungoval a ešte sme dosiahli tú cenu, ktorú sme si stanovili. Takže dosiahli sme tú cenu, prosím, niekedy? A prispeli sme tým nejakým spôsobom k znižení emisie, emisí CO2? A koľko nás ten mechanizmus stojí? Obávam sa, že máte iba 30, minút, 30 sekúnd na otázku, takže nech sa páči odpoveď. No, extrémna lavica neustále vystupuje v tomto zmysle, pokiaľ ide o nástroj, o ktorom hovoríme. Podľa mňa ETS je dôležitým príspevkom v boji proti klimatickým zmenám. Ja žiadnu inú možnosť postupu nevidím, takže naďalej sa budem sadzovať za to, aby znižovanie emisí CO2 išlo prostredníctvom tohto nástroja. Ďakujem pekne. A teraz pani Kilonen, nech sa páči. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, lämpimät kiitokset. Kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala spravodajcovi a tým, ktorí na tomto dokumente spolupracovali. Mám trošku zmiešané pocity, pretože sme v situácii, kedy hospodárske faktory viedli k tomu, že máme nadbytok emisných povoleniek. Ten systém žiaľ nefungoval tak, ako sme si želali. No a teraz sa snažíme ETS upraviť tak, aby fungoval. Toto riešenie možno nie je ideálne, ale je to teda možný krok vpred. Takže v hlasovaní podporím tento návrh, pretože som realistickou, optim, pretože som realistkou, ale možno som dokonca až optimista. Myslím, že nemáme čas teraz nejako vymýšľať e, niečo nové. Ja si myslím, že v mojej skupine je mnoho členov, ktorí nemajú pocit, že toto by ETS dokázalo zachrániť ja preto dúfam, že týmto naša diskusia nekončí. Predsednička prerušuje rečničku. Nech sa páči, slovo má pán Eckhout na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi poďakovať sa pánovi Beletovi za jeho dobrú prácu. Všetci vieme, že je zložité dospieť ku kompromisu, pokiaľ ide o ETS. Vždycky to je e, taká veľmi horúca diskusia v plene aj inde a väčšinou sa nám nepodarí ku kompromisu dopracovať. Vám sa teraz podarilo, takže si zaslúžite potlesk a ďakujem aj za vynikajúcu spoluprácu. My, zelení, tento kompromis podporíme, budeme hlasovať za, pretože si myslíme, že je to zlepšenie v porovnaní s súčasnou situáciou. Ale tá práca tým nekončí, iba začína. Máme mechanizmus stability, ale sú tu problémy v súvislosti s tým prebytkom povoleniek, ktorým je. Čiže čo urobíme z ETS dlhodobého hľadiska? My očakávame, že komisár toto bude riešiť vo svojom návrhu, dúfam už budúci týždeň, pretože mm, ako je to už bežné v komisii, to treba trošku dlhšie, ale dúfam, že budúci týždeň s niečím prídete. Pán Kanete, pán komisár, my sme sa dočítali, že už viac menej meníte jeden z návrhov, ktorý bol úspešný. Išlo o to, aby sa nealokované povolenky dostali do rezervy. A teraz vo, vaš- vo vašom novom návrhu 250 miliónov z týchto použiť e, na rezervu pre nováčikov, čiže znižujete e, ambície, pokiaľ ide o 2030. Dúfam, že som to nepochopil správne, že ma opravíte, lebo v opačnom prípade uh, by sme videli, že e, už budúci e, týždeň e, budete blokovať naše rozhodnutie a ja dúfam, že sa to nestane. Ďakujem. A teraz má slovo pani Ivi. Nech sa páči. Sí, grazie, presidente. Questo è il secondo tentativo per cercare di... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ide už o druhý pokus pozmeniť systém ETS, ktorý zatiaľ nefunguje. Ide teda o realizáciu klimatickej politiky trhovými nástrojmi. My však vidíme, že tento systém nefunguje, pretože e, firmy nie sú stimulované investovať do nových technológií. Sú tu ale negatívne vedľajšie dopady, ako napríklad finančné špekulácie e, s týmito e, povolenkami na trhu. A potom tu máme ešte aj ďalšie podvody, daňové úniky, 5 miliard eur je suma, ktorú to predstavuje. Dvor auditorov pripraví správu o nelegálnych aktivitách v tejto oblasti. Chystá sa na to. A otázka ľudských práv. Sú tu projekty, ktoré z etického hľadiska neobstoja. Čiže naozaj systém, ktorý vôbec nefunguje, Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz pani Donano, nech sa páči na minútu. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsednička. Európska únia chcela ukázať, že chce dodržiavať návrhy a odporúčania Kyotského protokolu uplatnením trhu s povolenkami emisí plynov e, za skleníkovým efektom skleníkových plynov. Toto malo e, zvýšiť cenu CO2 a takto e, ozeleniť našu ekonomiku, ale realita tomuto cieľu nezodpovedá. Tie ceny klesli a vytvorenie rezervy stability je len maličkým poupravením situácie na trhu, ktorý naozaj nefunguje regulácia emisí, systém eh, kvót. Toto nepostačuje. Naše firmy eh, sa už veľmi snažia v tejto oblasti, ale rozvojové krajiny znečistujú čoraz viac. O chvíľu eh, nás dobehnú v emisiách. Kiotský systém ehm, nefunguje, náš priemysel je tým postihnutý. Kolegyne, kolegovia, ide o diela technokratov. Ďakujem. Thank you. I think there's a blue card. Tuším, je tu na vás modrá karta od pána Ferreru. Akceptujete túto modrú kartu? Áno, to nech sa páči. Máte pol minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ja mám otázku na predrečničku. My sa práve snažíme, aby ten systém začal fungovať. My vieme, že zatiaľ nefungoval ale snažíme sa toto opraviť. A keď porovnáme napríklad priemysel u vás so švedským oceliárstvom, chcem povedať, že my sme čistejší, efektívnejší a konkurencieschopnejší. A my máme nad rámec ETS a MSR aj e, relatívne vysokú daň na CO2, čiže nemáte pocit, že vy by ste sa mali ubrať touto cestou? Ďakujem, môžete reagovať, máte tiež pol minúty. Áno, ale ako obhájiť systém, kde Čína, USA a ďalšie krajiny sú tými najväčšími znečisťovateľmi a nemáme záväzné ciele. E, čiže e, toto je zaťaž pre náš priemysel. Sme znevýhodení a práve preto e, musíme byť ekonomicky výkonní a realistickí, pokiaľ ide o environmentálne záležitosti. Ďakujem. A teraz na minútu pán Balco, nech sa páči elnök asszony köszönöm a szót. az unió széndioxid Pani predsednička, ďakujem za slovo. Pokiaľ ide o systémy s emisiami skleníkových plynov, pôvodným cieľom bolo, aby boli účinné a aby boli dosiahnuté ciele, ktoré boli stanovené. E, ciele 2020 sú garantované z celkovej kvóty. Každý zásah do systému sa udial kvôli neplánovaným účelom, pričom Európa, na Európu prípada len veľmi málo podielov. V Európe zostáva len málo podnikov, ktoré naozaj veľmi inovovali ale napriek tomu sa nestali e, najlepšími vo svojom segmente, museli byť zavreté a 10 tisíc e, ľudí e, prišlo o prácu a takto sme napríklad museli oceľ dovážať z Indie. Ďakujem na minútu a pol, pán Lavia. Ďakujem, pani predsednička, pán predseda. Aj vy ste pomáhali pri vytvorení tohto systému. Myslím si, že je vhodné poďakovať sa pánovi kolegovi Ivovi Beletovi a všetkým koordinátorom zo, zo všetkých politických skupín a, a tiež um, radi, lebo sa skutočne urobil veľký kus práce v tomto kontexte. Mnohí kritizovali systém ETS, všetci vieme, že to nie je systém dokonalý, že je potrebný ho revidovať. Avšak toto e, je revíziou tohto e, systému e, rezerva stability trhu vedie k tomu, aby hodnota skleníkových plynov bola na priateľnej úrovni, aby zároveň sa stimulovalo priemysel k udržateľnosti a znižovaniu emisí. Dnes hovoríme o rezerve stability trhu a dúfam, že zajtra tento systém podporia všetky politické skupiny. Hovoríme o revízii systému ETS a sme presvedčení, že vy dodržíte svoje záväzky. Je potrebné COP21 e, v Paríži dať jasný signál, že Európska únia chce naďalej mať vedúce postavenie. V boji proti klimatickým zmenám musíme preukázať silnú vôľu pre udržateľnosť nášho priemyselného systému. Ďakujem. Minútu a pol pani Griffin. Thank you, Ďakujem za slovo. Európsky systém obchodovania s povolen- myslím, povolenkami je jeden zo základných kameňov boja proti klimatickým zmenám a pokrýva e, takmer e, teda 40 európskych emisí, avšak tento systém ETS momentálne nedokonalý. Bohužiaľ je tam nedostatočný e, systém rozdeľovania povoleniek a v rámci boja proti emisiám skleníkových plynov. My musíme ETS zmeniť na mechanizmus, ktorý bude mať pod kontrolou ehm, emisia, zároveň bude podporovať investície do obnoviteľných zdrojov, do nových čistých technológií. Musíme podporovať stabilitu systému ETS, aby sa nám podarilo dosiahnuť naše ciele v rámci boja proti klimatickým zmenám. Taktiež potrebujeme zaručiť väčšiu stabilitu pre priemysel. Ja verím, že rezerva stability trhu je správnym nástrojom, ako zaručiť stabilitu na trhu a e, sociálna demokracia si myslí, že je vhodné tento nástroj zaviesť čo najrýchlejšie tým, že pokiaľ bude prebytok povoleniek, tak e, budú pretransferované do rezervy a potom, až ich nebude dostatok, tak budú opäť uvoľnené. Myslíme si, že trh bude potom stabilnejší a bude, bude potom pre nás jednoduchšie e, dosiahnuť stanovené ciele. Toto bude prínosné aj pre podniky a umožní to e, plynulejší prechod k zelenejšej, ekologickejšej Európe taktiež pomôže e, propagovať náš model po celom svete. Pomôže to do budúcnosti a ďalším generáciám podnikov aj občanov. Ďakujem pani e, kolegyňa Griffy. Má tu modrú kartu od pána Ujaždovského. Prosím, 30 sekúnd. Takže ja súhlasím kolegyňa s tou argumentáciou, ktorú tu e, predkladáte. Nerozumiem, prečo by mali poplatky za misie mali byť čo najvyššie. Existujú krajiny, ktoré e, majú uhlíkové hos, alebo hospodárstvo zakladá, pracujú sa predovšetkým s uhlím, takže máme takéto tradičné hospodárstva. Ako sa k ním postavíte? Akú solidaritu od vás môžu očakávať? Máte 30 sekúnd na odpoveď. Ďakujem, pán kolega. Ja som tu za e, severozápadné Anglicko a e, skutočne baníctvo je v mojom regióne veľmi dôležité. Máme tu ale nové technológie pomocou ktorých chceme e, braniť e, situáciu, chceme modernizovať e, technológie, máme to modernizačný fond a tým chceme zaručiť stabilitu a chceme chrániť klímu a zároveň podporovať investície a zároveň aj náš priemysel. Ďakujem. A teraz pani Višnieska na minútu. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie komisarzu, koleżanki i kolegi. koledzy. Ďakujem. E, pani predsednička, pán komisár, vážení kolegovia. Áno, ja som proti rezerve stability trhu, pretože je to niečo, čo sa zakladá na právnom základe, ktorý nie je správny. Malo by to podliehať e, princípu jednomyselnosti na rade. A skutočne by to u nás v Polsku mohlo priniesť veľkú škodu. Nemecko, Belgicko, Luxembursko majú per capita väčšiu mieru emisií. A rezerva stability trhu bude mať negatívny dopad na Polsko, pretože máme špecifickú e, energetickú štruktúru. Tie náklady budú skutočne veľmi neprimerané voči prínosu. Taktiež namietam proti takéto umelej kontrole cien. Emisie a príslušné úvery sú lacné, pretože tu máme hospodárskú krízu. Od pána Zaniho máte modrú kartu. Príjmete, pán Zany? Môžete hovoriť, kolega. Ďakujem, pani predsednička. No už ja som tak počúval a napadá ma jedna vec. Je tu vysvetlenie preto, že niekto sa niečomu bráni a síce proti tomu, aby sme dôležité veci považovali za súčasť trhu celá Európa sa bude prispôsobovať tejto novej situácii. A my tu nevidíme žiadne osobitné cesty. Prepačte, ehm, rečím bol prerušený, mal len 30 sekúnd. Takže odpoveď, no podľa zmluv každý členský štát má právo si rozhodnúť ohľadom svojho energetického mixu. Taktiež existuje princíp solidarity. Prosím, nezabúdajte na špecifické charakteristiky, čo sa týka energetických dodávok pre polský priemysel. Vaše návrhy sú absolútne nepriateľné, pretože spôsobia e, priepas medzi rozvinutou a menej rozvinutou časťou Európy. Pán Peterle, Ďakujem, pani predsednička. Predovšetkým chcem poďakovať kolegovi Herberandimu, ktorý tu už dnes nemôže byť z neočakávaných dôvodov a taktiež pánu Belatovi za jeho správu. Skutočne sme dospeli k dobrému kompromisu, napriek tomu, že ja by som e, radšej zašiel ešte ďalej. Obe strany skutočne tvrdo pracovali. A Takže vy ste tu dosiahli skutočne dobré politické výsledky. Ďalej chcem povedať, chcem sa vyjadriť k tým kolegom, ktorí hovoria, že vyhaneme priemysel z Európy. My môžeme mať v Európe silný priemysel, už ho máme a to napriek tomu, že znižujeme emisie. Dobre, Číne sa darí lepšie v oceliarskom priemysle. Aj čo sa týka cementového priemyslu, No a tu máme ďalšiu šancu. Komisár Kanete príde s návrhom revízie ETS. Máme tú šancu vytvoriť konkurenceschopný a silný priemysel v Európe. Teraz ďakujem. Teraz za minútu pani Konečná. Ďakujem pani predsednička. Chcem poďakovať kolegovi za tú správu, ktorá je zásadná. Jej Cieľom je učiniť štruktúralne zmeny v systéme ETS, tak aby konečne došlo k vysporiadaniu sa s e, tým prebytkom povolenie, ktoré sa hromadia v systéme od roku 2009. Nede tu o prvý pokus naštartovať tento zrútený systém obchodovania s povolenkami. Ja musím povedať, že po prvých skúsenostiach som stále skeptickejšia, čo sa týka tohto nástroja. Trh s povolenkami môže znížiť e, e, emisie skleníkových plynov len krátkodobo Samozrejme musia to doprevádzať právne záväzky v oblasti ochrany životného prostredia. Taktiež musíme mať e, legislatívu, ktorá bude e, ošetrovať oblasti, ktoré sú ohrozené e, únikom uhlíka. Potrebujeme politickú dohodu na najvyššej úrovni bez dohody medzi Čínou, Indiou, USA a Južnou Amerikou ohľadom právne Eh, záväzných eh, ustanoveniach to božiaľ nepôjde. Musíme sa sústredovať na eh, udržateľný trh s povolenkami, ale zamerať sa aj na globálne, globálne záväzné dohody medzi všetkými veľkými hráčmi a diskutovať o tom na konferencii v Paríži. Ďakujem, pán Eriksson. Tak som ja musím säga ja har också många Ďakujem, takže musím povedať, že aj ja som často bol zúfalý z tohto systému ETS, nejaký nástroj na európskej úrovni, ktorý by teda mohol fungovať, ale nefungoval. A teraz si kladem otázku, kde je chyba. Som veľmi rád, že som mohol byť spravodajcom vo výbore pre priemysel a že sa nám podarilo dosiahnuť kompromis a tento návrh, ktorý predložila komisia, tak ten je trochu slabý, takže som rád, že sme sa ujednotili na ďalších zmenách, že teda parlament môže byť účastný na tomto procese. Avšak ešte to nestačí, potrebujeme ďalšie nové kroky a dúfam, že pán Kanete a celá komisia o krátku dobu prídu s príslušnými konkrétnymi návrhmi. Ďakujem. A teraz vidím, že tu niekto žiadalo modrú kartu, ale kolegyňa už hovorila. Máme málo času, takže pani Reed dostane slovo na minútu. Pani predsednička, spodajca podporil návrh komisie zaviesť e, rezervu stability trhu na e, tomto základe, tak aby to riešilo fluktuáciu na trhu a prispelo by to k vytvoreniu stability a predvidateľnosti na trhu. Ale to nie je pravda. Mechanizmy ako ETS, systém odkladania a teraz aj MSR, to sú, jedne, to sú dôvody e, z ochudobnenia nášho priemyslu toto vyšle signál na trh, bude sa mm, pretože doteraz takéto e, systémy nefungovali. A to zlyhanie systému ETS sa teraz má riešiť prostredníctvom rezervy stability trhu, avšak mnohí si neuvedomujete, že trhový mechanizmus, ktorý si bude vyžadovať neustále zásahy, aby sa ceny udržali na tej naplánovanej úrovni, to si v podstate protirečí, pretože trh by si mal stanoviť autonómne svoje vlastné ceny. Nemali by sme e, podporovať únik uhlíka a straty v rámci priemyslu a straty pracovných miest. Mali by sme vypracovať nový konkurenceschopný prístup. Ďakujem. Ďakujem. Čo týka modrých kariet, kolegovia, pretože máme malo času, dám slovo len tých, ktorí sa ešte nevyjadrovali alebo nepýtali. Pani Görling, myslím, že ste na rečníckom zozname trochu neskôr, takže bohužiaľ. A teraz dávam slovo ďalšiemu rečníkovi, pán Štúk na minútu. Ja, voorzitter, dank u wel. Eh, Ďakujem, pani predsednička. Európska únia nejako priťahuje neúspechy ako magnet, grécka kríza, programy, problémy s migrantami a teraz eh, emisie, obchodovanie eh, s emisiami skleníkových plynov. Nikdy to nefungovalo ani fungovať nebude a ten, kto sa smeje, sú eh, čínske letecké spoločnosti, spoločnosti z tretich krajín. EÚ sama seba robí nekonkurencieschopnými, pretože jednoducho tie e, lístky sú natoľko drahé, že e, sa chodí k iným spoločnostiam leteckým. A e, Turci teraz stávajú najväčší najväčšie letisko s cieľom vypudiť amsterdamské letisko Takže ak e, nejaké odvody by sa e, z CO2 e, vyberali, možno by to neboli len krásne slova. Ďakujem, pán Trun. Zulika má modrú kartu na vás. Je to v poriadku? Pán Štuger, akceptujete blue card otázku? Nech sa páči, pán Frunžulika. Ďakujem. Pán Štuger hovoril o tom, že systém bol destabilizovaný nadmerným pridelením povoleniek a táto rezerva na stabilitu, myslíš, že táto zastabilizuje ten trh? Pani predsednička, Jediná vec, ktorú som povedal, je, že všetky tieto um, myšlienky, ktoré, o ktorých tu diskutujeme, uh, ich cieľom je destabilizácia. To vidíme v spoločnosti uh, v Grécku, v migrantoch, uh, u migrantov. Vždy, keď sa EÚ do niečoho mieša, vedie to k neúspechu a je to stále, stále horšie. Tento parlament by si toho mal byť vedomý. Pani Grosted na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja chcem najprv zablahoželať pánovi Beletovi, spravodajcovi, za to, že dospel 5. mája k eh, dohode o vytvorení tejto rezervy stability, trhu ETS, tak aby podniky investovali do eh, technológií s nízkymi emisiami uhlíka so zachovaním konkurenceschopnosti na medzinárodnej scéne. Tá rezerva, ktorú navrhujeme, zohľadňuje obavy sektoru, teda otázky carbon leakage, toto je veľmi dôležité, pán komisár. Budeme naozaj veľmi obozretní a budeme toto úsilie monitorovať pri revízii smernice ETS, ktorú zverejníte budúci týždeň. Mám však jednu obavu, pretože niektoré firmy už vykonali obrovské úsilie, už znížili emisie CO2 o polovicu za tých 30 posledných rokov a teraz vedia, že ďalej už nezajdu, že nemôžu, lebo technológie nemajú, urobili, čo bolo potrebné. A zavezovať ich, aby boli ambicioznejšie, toto by im spôsobilo veľké problémy, mám na mysli hlavne otreliarský priemysel. V našej skupine EPP chceme inovačný fond tak aby sa mohli uplatňovať emisné kvóty. Ďakujem za zaviazanie sa komisie, že takýto fond vytvorí 50 miliónov eur. Nie je to veľa, ale je to začiatok. Tento fond aspoň vznikne. Toto je konkrétny prostriedok na podporu budúcich technológií, technológií budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na minútu a pol pani Dali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakovala spravodajcovi a tieňovým spravodajcom, ktorí pracovali na tejto téme. Ako matka mladého syna by som chcela, aby on vyrastal v čistej klime a aby zároveň mal šancu zamestnať sa v kvalitnom zamestnaní. Toto je rovnováha, ktorá musí byť našim hlavným cieľom, musí byť hlavným cieľom ETS. 50 rokmi sme tento systém vytvorili v EÚ ako hlavný nástroj v boji proti klimatickým zmenám, ale súčasná implementácia toho systému neprináša požadované efekty. ETS viedol k zniženiu emisí skleníkových plynov. Možno to bola skôr kríza, neviem. Na druhej strane však ETS nebol úspešný, pokiaľ ide o ten cenový signál na stimulovanie investícií a stimulovanie čistejších zdrojov energie. ETS teda nefunguje, ako by mal. Ten obrovský prebytok povoleniek je potrebné riešiť, napraviť a aby to bolo efektívne, potrebujeme čo najskôr implementovať e, rezervu stability, najneskôr v tom roku 2019. Táto rezerva by mala priniesť do trhu stabilitu a predchádzať cenovej volatilite. Mal by to byť naozaj silný signál pre trhy, malo by to pomôcť firmám plánovať do budúcna s podporou investícií do inovatívnych a čistejších technológií. Úspech, respektíve zlyhanie ETS, bude priamo vplývať na mieru emisí v EÚ a na klimatické zmeny. V končnom dôsledku potrebujeme naozaj silný efektívny systém, ktorý pomôže naozaj znížiť emisie nákladovo efektívnym spôsobom a môže nám aj zachovať konkurencieschopnosť našich eh, firiem. A teraz pani Gröling, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. ETS eh, ako nástroj politiky nie je dokonalý, ale je to ten hlavný nástroj, ktorý k dispozícii v EÚ máme. Zaujímavé je to, že tí, ktorí to kritizovali, iba kritizovali, nepovedali nič viac, eh, neprešli žiadnymi konkrétnymi nápadmi, ako inak by sme emisie skleníkových plynov mohli znížiť. Z toho je možné dospieť k záveru, že im vôbec nejde o znižovanie skleníkových plynov. V mnohých prípadoch e, e, aj popierajú, e, že vôbec takéto niečo existuje. A mne naozaj mrzí, že takéto argumenty ešte stále odznievajú, lebo toto iste nie je súčasťou mainstreamového vnímania vedeckého pohľadu v tejto oblasti. Ja mám určité obavy v súvislosti s carbon leakage, s presunom emisí. Áno, konkurencieschopnosť našich podnikov musí musíme zohľadňovať, ale toto nie je nezlučiteľné s cieľmi v oblasti klimatických zmien. A mm, hovoríme o prechode k e, nízkouhlíkovým technológiám. Včera tu bol pán Timerman a nám, že budúcnosť nášho priemyslu je v inteligentnej zelenej technológii. Alebo sa tam dostali, potrebujeme investície, potrebujeme, aby boli e, ziskové firmy a aby mali prostriedky, aby mohli e, v tomto zmysle napredovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz na minútu pani Ernst, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pohár je poloprázdny, poloplný. Možno o tom diskutovať je veľmi dôležité povedať, áno, je poloplný a je dobré, že sa má niečo udiať a že sa niečo musí udiať a my sme radi, že sa to celé naštartuje dokonca skôr, než komisia navrhuje a síce o dva roky skôr. Dobrý, dobré je, že sme vytvorili flexibilný mechanizmus. To musíme skutočne považovať za úspech. a Aj to, e, že e, tie backloadované certifikáty, povolenky e, pôjdu naspäť do rezervy stav stability. To bol dlhý problém. Problém však je, čo sa stane s prebytkom v rezerve, prečo sa nebudú okamžite vymazávať. To je niečo, čo sme chceli svojho času a musíme o tom v nadchádzajúcom období hovoriť. Je dôležité totiž, aby vzrastla cena, aby došlo k rastu ceny, aby naozaj e, mm, určitý efekt bol badateľný, aby s emisiami, s obchodovaním e, skutočne sme dosiahli ten cieľ, ktorý sledujeme, aby ten pohár nebol len polo plný. Ďakujem. Minúta. Pani predsednička, my v Európe sme konfrontovaní s, konkuren- s krízou konkurenceschopnosti a túto krízu spôsobujú vysoké ceny energie. A vidíme zatváranie podnikov, výpovede a e, presuny podnikov do iných častí mimo EÚ. A napriek tomu, pani predsednička, my tu v tejto snemovni dnes e, diskutujeme o politike, ktorá naozaj explicitne slúži na ďalšie zvýšenie cien energie. My by sme dnes mali hovoriť o tom, ako znížime ceny energie, ako ju zlacníme. Kolegyne, ja mám pocit, že uh, chceme ekonomicky zomrieť. Uh, akýkoľvek trhový mechanizmus ktorý e, začína e, nejakou popredstanovenou cenou a vyžaduje si neustalevateľné zásahy e, na dosiahnutie ceny, skrátka nie je trhovým mechanizmom. Je to skôr veľmi byrokratický a e, nákladný e, systém e, CO2 dane. Čiže prečo mm, nezváži, nezvážiť, či chceme mať akúkoľvek daň na CO2 alebo radšej žiadnu. Ďakujem a teraz na minútu pán Bej, nech sa páči. Mikro, pardon, mikro. Just check, please. Yes. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia, už si každý uvedomil, že ETS nefunguje. Technokrati však chcú vytvoriť rezervu stability, aby sa toto nefungovanie odstránilo. Autoregulácia trhu ktorá je blízka srdcu Európanom, úplne e, zlyháva. Pre, naše priemysl, pre náš priemysel e, je to vlastne nová nepriama e, daň a bude to mať negatívne dopady, pretože ich konkurenti mimo EÚ takúto daň neplatia. A znova technokrati využívajú ekologické výhovorky na znižovanie emisí CO2 aj v tejto oblasti. Mm, vidíte, že mnohí tento systém zneužívajú ako by e, tu bola e, nejaká e, skupina, ktorá sa už obohatila o 5 miliard eur. Robí to skupina, tá istá skupina, ktorá spôsobila už neúspech správy Tajany. Takže počítame s vašou podporou. Ďakujem pekne. A teraz dáva slovo pán Gžip na minútu a pol. Nech sa páči. O redukcii emisí mówimy od Ďakujem, pani predsednička. Už dlho hovoríme o znižovaní emisí Zaznamenali sme aj určité úspechy, avšak funguje tento systém správne. Už sme určité ciele dosiahli, áno, avšak vieme tiež, že ceny eh, sa znížili Máme dočinenia s krízou, takže nie je potrebných veľa emisných eh, certifikátov. Eh, ja som bol od začiatku proti rezerve stability trhu. Od, vedeli sme, že od 2021. bude existovať táto rezerva stability trhu. Toto už bolo avizované na jeseň. Eh, počas e, Európskej rady o klimatických zmenách. Všetci sme ale vedeli, že do 21. roku je ďaleko s touto rezervou stability trhu. Chcel by som upozorniť e, na to, e, že backloading v roku 19, 2019 bude opätovne zavedený. Nemáme tu právnu istotu štátu. To nie je dobrý vzor pre členské štáty. Nedôjde k e, uniku uhlíka. E, výroba možno sa už vôbec nebude diať v Európe, ale v ďalekom zahraničí. Počas Parížskej konferencie chceme niečo dosiahnuť, ale nevieme, čo to bude. Pani Garcia Perez nie je v miestnosti, takže na jednu minútu dávam slovo kolegovi Tošenovskému. Vážená pani predsed... Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, Diskusia ako ďalej v systéme obchodovania s MK je veľmi dlhá a komplikovaná v parlamente. Patrím ku skeptikom, e, či ďalšia dlhodobá e, úprava stabilizuje systém povoleniek. Problém spočíva už v samotnom systéme umelo vytvoreného trhu, trhu. Som presvedčený, že aj napriek e, predefinovaným zásadám e, je systém dlhodobo neudržateľný. Mám výhrady aj k administratívnym zásadám, ktoré môžu byť do budúcna nebezpečné pre mnohé podnikateľské subjekty. Súhlasím so spravodajcom, že je potrebné, aby komisia viedla zásadnú diskusiu o prerozdelení bezplatných povoleniek, ale odporúčam odporúčam zaoberať sa samotnou podstatou systému obchodovania s povolenkami. Diskusia a záverečné hlasovanie vo výbore ITRE ukazuje na nevyhnutnosť ďalších zmien pri regulácii tohto systému. Ďakujem pán Karinč na minútu a pol. Komisárkom, kolegi. Ďakujem. Vážená pani predsednička, pán komisár, kolegovia, Európska únia ako obchodný blok v súčasnosti súťaží globálne s inými aktérmi, aj z USA. A hlavným predpokladom americkej politiky je znížiť ceny čo najviac. Zatiaľ čo našim Cieľom je znižiť emisie oxidu uhličitého. Bohužiaľ, pokiaľ znižujeme tieto emisie, tak tým v podstate zvyšujeme ceny energie. A tým pádom je pre naše podniky ťažké konkurovať americkým podnikom, pretože tie majú e, nižšie ceny energie. Takže pre ľudstvo samozrejme je dôležité znižiť mieru emisí CO2 a bojovať proti klimatickým zmenám, ale pre nás ako pre politikov je dôležité byť zodpovedný. Máme zodpovednosť za konkurenceschopnosť nášho priemyslu. Takže pokiaľ znížime emisie, tak nesmeme aj zvýšiť zároveň ceny energie, tak aby naše e, podniky prestali byť konkurencieschopné. Takže musíme zaviesť určité výnimky, aby sme nezablokovali export produktov. Ďakujem. Pán Paulúči na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Dlhá ekonomická kríza oslabila systém ETS a voviedla ho do krízy. Cena povoleniek CO2 je príliš nízka táto nízka cena nepovzbudzuje k inováciám a e, ku konverzii na udržateľné ekologické technológie. E, práve preto vzniká táto rezerva stability trhu, aby bola e, tu istota pre podniky a, a táto rezerva stability umožní podporiť nové nízkouhlíkové technológie. To je správna cesta, ktorá proti sebe nestavia životné prostredie s produktívnou budúcnosťou našich európskych národov. Rezerva stability trhu je nevyhnutná, to je pravda, ale nepostačuje. Potrebujeme i hneď reformu ETS. Zobrali sme na vedomie vaše doterajšie záväzky, ale my potrebujeme reformu ETS ešte pred Parížskou konferenciou. Ďakujem, kolegyňa Sarbu, ďakujem pekne. Ďakujem správodajcovi, ďakujem tieňovým správodajcom za práce na tejto správe. Je eh, to dôležité eh, je jasné, že sú ešte veľké rozdiely medzi našimi spoločnosťami, medzi úrovňou priemyslu v jednotlivých štátoch, medzi infraštruktúrou tiež. V Rumunsku infraštruktúra zohráva veľkú úlohu. E, naša krajina e, na ňu vyšší dopad e, CO, cnco 2 bude mať negatívne efekty. Preto by sme mali myslieť aj na nejaké odškodnenie priemyslu, ktoré týmto systémom utrpí nepriamo po zavedení e, systému e, obchodovania. Takže obraciam sa na komisiu, e, aby aj na toto myslela Avšak tento mechanizmus je dôležitý v politike Európskej únie a myslíme si, e, že to bude úspešné pre naše ciele v 2020. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k procedúre Catch the Eye. Dáme slovo piatim kolegom. Najprv kolega Kelly. Takže ďakujem, pán predseda. Myslím si, že toto je veľmi dôležitý návrh. A kolega Ivo Belet rozhodne odvedol skvelú prácu. Videl som ho, ako pracovala, priniesol veľmi dobré riešenia a to si myslím pomôže aj komisárovi Kanetemu pri pracovaní návrhu na 15. júla. Máme dva ciele. Po prvé, znižiť emisie v EÚ o 40 do roku 2030 a druhým cieľom je aby e, sme navýšili e, príspevok priemyslu e, k HDP o 20 Takže rozhodne sú to dosiahnutelné ciele, musíme pracovať na rozvoji nových technológií. Máme tu teda E, rok 2019 ako e, za počiatočný rok. Myslím že to je rozumné a môžeme sa znamenať dobrý pokrok. Ja som spravodajcom pre výbor ITRE v súvislosti s klimatickou konferenciou v Paríži a myslím že toto nám určite pomôže pre našej ďalej práci. Ďakujem. Pani Gio. Pán Gio. Vážení kolegovia, ako spravodajca ku COP21 by som chcel poďakovať pánovi Kanietému a chcel by som mu zablahoželať k vytvoreniu tejto rezervy, pokiaľ ide o stabilizáciu trhu CO2. Toto nám umožní tie kvóty, ich prebytok e, riešiť a obnoviť dôveru v tento európsky nástroj. Ale do decembra 2015 v Paríži je potrebné uplatniť skutočnú reformu celého systému ETS a vymeniť teda kvót CO2, aby sme mali nezávislý orgán trhu s CO2 a stanovili si konkrétne ciele znižovania emisí skleníkových plynov na európskej národnej úrovni. No a toto nám, pán komisár, umožní našu dôveryhodnosť medzinárodne potvrdiť, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Toto je, myslím si, dobrá perspektíva, pokiaľ ide o decembrovú konferenciu v Paríži. Marias, un minút. Ďakujem na minútu, pán Marias. Ďakujem za slovo. Legislatívny návrh Takže tento legislatívny návrh teda má priniesť reformu ETS a došlo tam k nezrovnalostiam. Máme tu 2, 2 miliardy v podstate neabsorbovaných povoleniek z obdobia 2016-2020. Chceme tento systém reformovať a chceme znížiť emisie skleníkových plynov. Vytvorenie takéto rezervy avšak nebude účinné, pokiaľ nenaplánujeme včasné financovanie investícií do alternatívnych energetických zdrojov. A transfer, prechod k životoschopnému systému sa nebude konať. Pán Jakovčič. Ďakujem za slovo. Pán predseda, rád by som povedal, že vítam tento návrh komisie. Určite je to krok správnym smerom, aby sa nám podarilo stabilizovať trh, pretože to je potrebné ten protiklad, ktorý tam existuje medzi znižovaním emisií a rastom, hospodárským rastom, tak to je kontrast len taký na taký kontrast na prvý pohľad, pretože môžeme investovať do výskumu a rozvoja a toto prinesie svoje výsledky. Chcel by som varovať komisiu. Čo ale budeme robiť s tými investíciami, ktoré už klopu na dvere? ktoré chcú karbonizovať náš priemysel. Máme odpoveď na takéto žiadosti. A po druhé, myslím si, že my sme mali zvážiť špecifickú stratégiu pre Polsko, pretože to je na tom asi najhoršie, čo sa týka uholného priemyslu. Ďakujem. Ďalej bude hovoriť pán Ferreira na minútu. Ďakujem. Pán predseda, pán komisár, sú tu otázky, na ktoré tí, čo podporujú e, uhlíkový trh, nemajú odpovede. Čo sa nám doteraz podarilo dosiahnuť prostredníctvom podobných nástrojov, ako je aj tento, nič sa nám nepodarilo, nula. A aké ciele sa nám podarilo dosiahnuť, nič. Nepodarilo sa nám E, dosiahnuť nič. Je to, sú to neúčinné nástroje, všetko zbytočne zhoršujú situáciu, zvyšujú príjmy pre veľkých znečisťovateľov, umožňujú podvody finančné a zbytočne pripravujú o peniaze daňových poplatníkov. V každom prípade toto je len ďalší nástroj ako tie minulé. Je treba zmeniť prístup na normatívnej úrovni. Je treba postupovať účinne, čo sa týka našich e, environmentálnych cieľov. Ďakujem a teraz dávam slovo komisárovi Arias Kanetemu. Pán predseda, vážení poslanci, ja vám ďakujem za túto diskusiu, ktorá ukázala, že sme dospeli vyrovnanému kompromisu a teraz je treba sa pozrieť do budúcnosti. Ja vám pripomeniem kontext. ETS sa nám podal vybudovať, to je dôležitý milník pre EÚ. Teraz môžeme obratiť stránku a pozrieť sa, zamerať sa na dokončenie architektúry Európskeho ETS pre obdobie po roku 2020. Minulý rok som tu slúbil, že prvky súvisiace s ETS budú pretavené do rýchlych nových legislatívnych návrhov a tento slub hodlám dodržať. Je našim úmyslom, úmyslom komisie, predstaviť legislatívny návrh e, revízi, pre revíziu ETS budúci týždeň 15. júla. Tento návrh bude predstavovať dôležitý prvok našej práce na odolnej energetickej únii a zároveň bude mať odolnú klimatickú politiku, pretože toto je kľúčovou prioritou Junckerovej komisie. Taktiež európsky vedúci politici sa k tomu začnú vyjadrovať v októbri. Čo sa týka e, voľného udelovania e, povoleniek pre priemysel, tak to bude e, prebiehať Ďalej e, sa vytvorí modernizačný fond pre modernizáciu energetických systémov v členských štátoch, ktorých je nižší, e, ktorí sú nižšie štátne príjmy. Taktiež e, podporíme transparentnosť a taktiež inovácia, nízkouhlíková inovácia bude podporovaná a budeme podporovať inovatívne priemyselné projekty a očakávam e, v súvislosti s našim novým návrhom potom e, samozrejme e, aj konštruktívnu diskusiu a verím, že sa nám podarí dosiahnuť dobrú dohodu pre E, životné prostredie pre e, konkurencieschopný priemysel a pre európskych občanov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. A teraz ešte pán Beled na záver. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme, pán komisár, vážení kolegovia. Myslím si, že môžeme z istotou povedať, že tento návrh, o ktorom sa bude zajtra hlasovať, nie je dokonalý ani nemôže byť, pretože byť najlepší, to v podstate odporie tomu, že byť dobrý, to je stále príslovie. A je to kompromis, ktorý si zaslúži schválenie v parlamente, pretože dôležitým krokom e, v rámci našho boja proti klimatickým zmenám. Pani Gerling povedala, že tí, ktorí sú proti, majú samozrejme na to právo, ale neprichádzajú so žiadnou alternatívou. Takže dobre, kritizujte si, ale pokiaľ neprijete s vlastným návrhom, tak nie ste príliš konštruktívni. Takže chcem povedať, že samozrejme dá sa pochybať o tomto návrhu. No a Polsko a ďalšie členské štáty často hovoria, že sú dôležité aj výnimky a nové iniciatívy v rámci tohto návora, aby sme zaručili, že príde podpora aj pre členské štáty s nižšími štátnymi príjmami, pretože sú členské štáty, v ktorých uhlie je naďalej dôležité v rámci priemyslu. Komisár práve hovoril o výnimkách v, v sektore priemyslu na báze solidarity. To je veľmi dôležité Takže ďalšia fáza príde budúci týždeň 15. júla pri tom vyhlásení hľadom reformy ETS, takže ešte sme neskončili, ešte musíme pracovať, ale nebuďme defenzívni, dívame sa do budúcnosti. Komisár už povedal, že musíme postupovať selektívne, musíme zaručiť, no, musíme mať záruky pre to, že nedôjde teda k uniku uhlíka do tretich krajín musíme pomôcť slabším stranám a pokiaľ napríklad niektoré mm, budú príliš vysoké ceny energii, tak taktiež to treba riešiť. Nemusíme sa ale báť, pretože sme všetci v jednom člene. Ďakujem za slovo. Takže táto diskusia je týmto uzavretá. Hlasovať sa bude zajtra. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu nášho programu. To je správa Fernández. Rozpočet na rok 2016, mandát na trialóg.